Kolegovia, prosím, venujte mi pozornosť, pokračujeme. Máme nabitý program po celý deň, vrátane koordinátorov cez obednejšiu pauzu, ale teraz tu máme najdôležitejší bod dnešného programu. Vypočujeme si svedectvo nášho špeciálneho hostia, pána Mihalisa Krysoho Idisa, dúfam, že som to správne vyslovil, Chris Hoidis. Je to minister občanskej ochrany v Grécku, nový vo svojom úrade, prajme mu všetko dobré, ale vieme, že situácia je skutočne neznesiteľná a Teraz tu chceme znovu pokračovať e, v našom dialógu, hovoriť o veciach, ktoré spadajú do kompetencií tohto výboru, predovšetkým otázky migrácie a azylu, vo vzťahu k situácii na gréckych ostrovoch v Stredozemnom mori. Situácia je skutočne nezesiteľná, ako všetci vieme. A ideme diskutovať o situácii vo vzťahu k nedoriešeným spisom. Konkrétne tu máme dublinský systém a jeho dopad na Grécko a taktiež situáciu vo vzťahu k dublinskému nariadeniu, ktoré je zablokované na rade a aký to má dopad na azylový systém. Vieme, že na východných egejských ostrovoch Grécko obdržalo určitú podporu od EÚ, ale tá nie je ani zďaleka optimálna a uspokojivá. Musíme diskutovať o potrebných finančných zdrojoch, o príjmacích podmienkách, o ďalších krokov v oblasti azylu a migrácie a taktiež o budúcnosti dohody medzi EÚ a Tureckom. No a samozrejme o čomkoľvek ďalšom, čo si myslíte, že by sa malo prediskutovať v priebehu nadchádzajúcej hodiny. Začneme tým, že pán minister, pán Christochoidis sa vyjadrí. Prosím, máte slovo. Ďakujem, dobré ráno. Ďakujem všetkým prajem. Dobré ráno. Pán predseda, výbor pre politické občanské slobody Európskeho parlamentu. Ďakujem vám za pozvanie a teraz za pozvanie na vašu schôdzu Libe. Je to pre mňa skutočne veľkou cťou, ale je to skutočne aj príležitosť otvorene hovoriť, viesť otvorený dialog. Dámy a páni, poslanci Európskeho parlamentu, ja prejdem rovno k téme, nebudem to dlho uvádzať, moja krajina, Grécko, tvorí východnú hranicu Európy a dnes sme vstupným bodom tisícov nešťastných ľudí, ktorí pochádzajú zo Sýrie a v Európe hľadajú nový život. Dobre. Príchod prebieha po mori a Taktiež títo ľudia, niektorí prichádzajú z Turecka, zo susednej krajiny a myslím si, že toto by sme mali presne vysvetliť. Odstup alebo vzdialenosť medzi tureckým pobrežím a gréckými ostromi, predovšetkým je to Lesbos, Kos a Samos a potom ešte pár ďalších v Egejskom mori. Táto vzdialenosť je skutočne tak krátka, že je to asi 23 minút e, v gumovom člne. Potrebujete na to teda len málo času a tisíce ľudí používajú túto trasu na grecké ostrovy. Tak ako je známe, zvládanie a riadenie migračných problémov a taktiež Turecko, alebo vzťahy s Tureckom, toto je súčasťou spoločného vyhlásenia, ktoré je staré už skoro 4 roky. Ehm, pochádza z roku 2016 toto spoločné vyhlásenie. Turecko dostáva od Európskej únie peniaze na takmer 4 milióny utečencov zo Sýrie, ktorí sa nachádzajú na tureckom území, no naproti tomu má Turecko povinnosť e, kontrolovať hranicu medzi Tureckom a EÚ a taktiež e, príjmať spätne utečencov z Grécka, tých, ktorí neobdržali medzinárodný azyl. Takže toto obsahuje dohoda medzi EÚ a Tureckom. Tak som to pár slovami zhrnul. Táto dohoda pochádza z marca 2016 eh, a je naďalej platná. Do júla 2019 boli eh, toky utečencov eh, mierne, ale od júla o 20 približne narastli. Takže každý deň prichádzajú člny s ľuďmi. Niekedy je ich až tisíc za deň. Na, prichádzajú na naše ostrovy e, v severovýchodnom Egejskom mori. Títo ľudia prichádzajú predovšetkým na Lesbos. Problémy na našich ostrovoch skutočne obrovské. Je to explozívna situácia. Už to nedokážeme držať pod kontrolou. Taktiež vám môžem povedať, že ani Európska únia so všetkými logistickými prostriedkami, pokiaľ by ste prišli na pomoc, tak by sa nedala zvládnuť tá tsunami utečencov, ktorí prichádzajú každý deň. No a pokladajte si otázku, napríklad, koľko môže ľudí lekár za deň vyšetriť, koľko môže ľudí za deň úradník zaregistrovať, koľko e, ľudí sa dá e, do počítača vložiť, keď ďalší deň prídu zase mnohí ďalší. Je to nemožné. Nemôžete ich slušne prijať humanným spôsobom, pokiaľ ich je toľko, koľko ich je za deň. Takže je to humanitárna katastrofa. Skutočne je to katastrofa. No a napriek tomu vám môžem povedať, že Grécko skutočne veľmi dôstojným spôsobom, v podstate bez podpory, bez pomoci sa snaží prijať tento príliv ľudí. Často sa hovorí o tom, koľko ľudí prichádza cez Stredozemné more z Líbie a potom títo ľudia majú byť prerozdelený. No ja musím poukázať na naše čísla, ktoré sú neporovnateľné s tým počtom ľudí, ktorí e, prichádzajú z e, iných krajín. Príklad. Za posledné dva týždne, predovšetkým na Samos, ale na iné ostrovy, prišlo dohromady 4000 ľudí alebo z týchto ostrovov na pevninu do Grécka, pretože sme chceli uľaviť e, našim ostrovom a to je naša priorita. Chceme pomôcť našim ostrovom a ľudí prepraviť na pevninu, na nejaké bezpečné miesto, tak aby tam prebiehala registrácia aby tam mohli požiadať o azyl. Takže na zo Samosu prišlo 4000 ľudí. Ale rovnaký deň, alebo v, rovnaké, v rovnakom období na Samos prišlo 3000 nových. Nová grecká vláda pred pár dňami odsúhlasila nový zákon, o medzinárodnej ochrane, ktorý obsahuje niekoľko krokov. A je treba sa tým postarať o to, aby azylové postupy boli rýchlejšie, aby ľudia nezostali zaseknutí na ostrovoch. Za okolnosti, ktoré sú skutočne katastrofálne a neludské aby sme zaručili, že sa bude rešpektovať právo na azyl a že na základe vyhlásenia EÚ Turecko niektorí títo ľudia môžu zákonne byť poslaní späť. A neobdržia medzinárodný azyl. Tento nový zákon je v podstate implementáciou textu, ktorý odsúhlasila EÚ a my absolútne pritom rešpektujeme rámec, ktorý stanovila Európska únia a taktiež rešpektujeme Ženevský dohovor. No. Teraz um, pár vecí, ktoré by som chcela ešte povedať. Problém s migráciou to nie je politický problém pre tých, ktorí sú v prednej línii v rámci EÚ, teda pri hraniciach. Je to nedávny nový problém, ktorý nás zamestnáva v posledných rokoch, ale je to v podstate e, veľký politický a spoločenský problém, ktorý si vyžaduje politické rokovania a riešenia na každodennej báze. Každý má k tomu trochu iný prístup, ale tento jav, ktorého sme svetkom, kde Niektoré európske členské štáty si myslia, že pokiaľ uzavorú svoje hranice a budú v pohode, že potom už neprídu žiadne toky ľudí na ich územie, tak áno, to je pravda, ale je to pokrytecké. A je to utopické. A ďalšia otázka. Ďalší problém. Ja sa tu nebudem odvolávať na solidaritu. To je niečo, čo by mali preukázať členské štáty EÚ, síce, ale budem sa odvolávať na zákony, na európsku legislatívu. Táto Európska únia vychádza z pravidel, zo zákonov, ktoré musia byť aj uplatňované. Teraz niektor, sa niektorí odvolávajú na dobrovoľné uplatňovanie predpisov a ani to nie je v celej EÚ. Niektorí na niektorých miestach sú toho názoru, že pokiaľ uzavrú vlastné hranice, tak môžu ten problém ignorovať a že týmto pre nich skončilo, ale nie je to tak. Utečenci budú naďalej prichádzať a ide tu aj o to, že ten problém je skutočne veľmi citlivý. Ja sám ako minister sa ním zaoberám, podnikol som niekoľko iniciatív. A musím vám povedať, pretože by ste to mali vedieť, e, že skutočne je to veľmi citlivá téma. Konkrétne chcem hovoriť o probléme maloletých bez prievodu. Momentálne máme viac než 4 tisíce maloletých bez sprievodu u nás a väčšina z nich sa nachádza v štruktúrach, kde by v Európe vôbec nemala byť. Sú to príjmacie štruktúry, na ktoré Európa nemôže byť hrdá. Λόγους μου στην Ευρωπαϊκή Ένωση Takže ja môžem informovať, ja som požiadal kolegov z ostatných členských štátov, aby prijali e, niektoré tieto deti bez prívod, ale len málo ich skutočne zareagovalo. A tu už nehovoríme o solidarite, nehovoríme už ani o pravidlách, hovoríme o európskej kultúre, ako sa Európa stavia k ochrane týchto detí v budúcnosti? Je to otázka civilizácie. A tu chcem apelovať na vaše e, emócie. Všetky vlády by sa mali spojiť, mali by spolupracovať e, tak, aby sa nestalo, že jedna malá krajina musí celé toto bremeno niesť. Ďakujeme. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme veľmi pekne za toto svedectvo. Je to otrasné, to je jasné. A Vypočuli sme si, eh, mali sme tu viacero ministrov, vypočuli sme si od greckých ministrov, ktorí sa zaoberali eh, migráciou, utečencami a naozaj je to otrasné, že neustále volajú po solidarite a a je to, je, to, je to článok 80 Lisabonskej zmluvy, je to záväzné, zákonnom záväzné pre nás všetkých členské štáty a Európsku úniu. Ale teraz si vypočujeme poslancov, najprv prvé kolo, koordinátory a potom sa vyjadria poslanci, ale prosím jednu minútu, pretože naozaj máme veľmi tesný program a naozaj je veľmi dôležité, aby sme mm, nespomalovali tým, že každý bod bude trvať dlhšie. Takže teraz pán Lenárs, nech sa páči dve minútky. Áno, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, pán mm, predseda, ďakujem veľmi pekne, pán minister, za naozaj veľmi úprimnú výpoveď o situácii v Grécku. Áno, vy ste predstaviteľ novej greckej vlády, takže naozaj by to bolo neférové, keby sme od vás už teraz požadovali nejaké zázraky, ale tak či tak ich očakávame, takže vieme, že vy ste urobili kroky tým správnym smerom, pokiaľ ide o národnú stratégiu na príjem utečencov a ne, e, maloletých bez prievodu a naozaj sa zaoberáte efektívnejšími procesmi na to, aby ste zlepšili situáciu na ostrovoch a ste slúbili, že 250 ľudí, 250 tisíc ľudí presuniete e, na územie e, samotného štátu. A niektorí nesplňajú kritéria pre udelenie azylu a odkedy e, e, Európska únia sa dohodla s Tureckom. Ich bolo menej, ale samozrejme sú tu problémy v tejto situácii a tie podmienky na ostrovoch sú katastrofálne. V, tomto, tomto do, do, v tejto dohode medzi Európskou úniou a Tureckom tu sme si vypočuli viac kritiky ako schodných ciest a alternatív. A podľa vás, čo sa tam deje, prečo to už nefunguje a čo je potrebné urobiť, aby sme zlepšili efektivitu. E, tiež som povedal, že tých 20 tisíc ľudí v budúcom roku sa presunie do samotného Grécka. Aké konkrétne kroky robíte na to, aby ste umožnili dôstojné podmienky na prijatie týchto ľudí aj počas zimy? No a potom solidarita. Vy ste to povedali veľmi jasne. Migrácia je záležitosť, ktorá sa týka celej Európskej únii. Vyžaduje si to solidaritu a vy ste svojim 27. kolegom zaslali prípis, ktorý je naozaj veľmi bolestivý. Takže keď sa pozrieme na túto solidaritu, ktorá sa nám ako si vytratila, e, čo si myslíte, by sme mali urobiť na európskej úrovni, aby sme zdieľali zodpovednosť, aby sme nastolili opäť túto solidaritu? Ďakujem veľmi pekne SAD. Pán Moraes. Pán Moraes? No, Mrs. not here? Okay, fine. Pani Sipol tu nie je, tak dobre. Ja som sa nechcel pýtať za skupinu, ja som len chcel poďakovať za toto úprimné svedectvo a všetci ministri, ktorí tu boli ako zástupcovia greckej vlády, vstupovali do tohto dialógu s našim výborom. Vieme, že je to veľmi náročná úloha, veľmi náročná situácia keď chceme klásť otázky greckým ministrom, ktorí sa naozaj snažia situáciu vyriešiť. Moja otázka je veľmi podobná tej, ktorá tu odznela od kolegu z EPP. Toto je naozaj otázka toho, čo musíme v blízkej budúcnosti urobiť. Hovoríme o solidarite, ale to je otázka, ktorá tu je nastolená už dlho. Áno, je tu ten transfer z ostrovov do samotného Grécka na pevninu, ale o tom sme hovorili už predtým, ale ja to vnímam tak, my, ktorí sme to navštívili, my si myslíme, že tie veci, že, že, že situácia sa zhoršuje a toto je, tí, tí Sýrčania, to je najväčšia skupina utečencov v Európskej únii a toto je problém celej únie, ako ste povedali. A ja sa vás pýtam, či súhlasíte s týmto, že momentálne sa situácia akútne zhoršuje. Napríklad životné podmienky v súčasnosti v mori, tie súčasné životné podmienky v mori sú teraz tak zlé, že to je mimoriadne zlá situácia, extrémna situácia. A o čom hovoríte, o akých e, konkrétnych e, záležitostiach. Samozrejme, to už je mimo toho, o čom sme počuli predtým. E, zdravotnícka starostlivosť, máte 2000 detí, ktoré nechodia do školy. Toto sú naozaj extrémne podmienky. Toto je extrémnejšie, ako som videl v mori. Takže my sledujeme túto situáciu a sledujeme, že sa neustále zhoršuje. Takže moja otázka konkrétne je, E, ja len túto otázku. Situácia sa naozaj zhoršila, naozaj veľmi zlá. Musím to povedať. Ako ako by ste povedali, čo by ste povedali nám, aby sme to zle. čo by sme mohli urobiť my. Toto je, toto je jazva na, ktor, pre celú Európsku úniu. A teraz vás nekritizujem, pokiaľ ide o ten zákon, ale ako to má byť nápomocné, ako to má vyriešiť tú celkovú situáciu, keď vy vydáte tento nový azylový zákon, keď ja ho čítam, eh, ako toto môže pomôcť vyriešiť situáciu? To je len úprimná otázka. A pani Intervelt. Zareniu, pani Intervelt. Áno, ďakujem pekne, pán Predseda, ďakujem veľmi pekne, pán e, minister, za to, že ste zavítali medzi nás. Myslím, že všetci musíme uznať, že e, Grécko sme nechali na pospas, nechali sme ich e, sami na seba, nech sa vysporiadajú s touto situáciou a je to naozaj veľká záťaž pre miestne obyvateľstvo, ktoré sa doteraz vôbec nestiažovalo, keď to porovnáme s takými krajinami, kde je situácia oveľa, oveľa menej dramatická. Tam sa ľudia e, ťažovali a vy ste sa obrátili na e, ostatné členské štáty týmto listom a myslím si, že tieto vlády by sa mali hambiť. Mali by sa veľmi hambiť, pretože tá, túto diskusiu už vedieme tak veľa rokov a naozaj je to zahambujúce. Samozrejme, Eh, áno, my vás podporujeme, my eh, vás chápeme, a, eh, ale, to, ale to samozrejme neoslobodzuje Grécko od, od jeho právnych záväzkov. A teraz Eh, podporím Kloda Moraesa. Eh, ja som sa podrobne s týmto zákonom nezaoberala, ale ako tento zákon má zlepšiť situáciu, pretože tie procesy budú oveľa komplikovanejšie, UNHCR už nebude eh, v tom paneli, kde boli predtým, takže ja neviem, ako toto má zlepšiť celý tento postup. A tiež mám trošku obavy vzhľadom na to, že vojenský a policajný personál bude robiť tieto kroky jednotlivé v tomto postupe. Ja neviem, či je to vhodné a ja neviem, ako chcete zabezpečiť, aby títo boli správne vyškolení na to, aby urobili e, tie správne veci, pretože oni nie sú imigračnými úradníkmi. Oni sú úplne inak na- naladení, takže toto by ma trošku zaujímalo. E, viacej podrobností o tomto zákone a e, tiež môj kolega z EPP, ktorý povedal, že tu nie sú reálne a schopné alternatívy e, k tej tureckej dohode. Ale sú, ale sú, samozrejme, že sú. 20 rokov sme to e, e, blokovali pani Strik za zelených. Ja by som sa tiež chcela veľmi pekne poďakovať pánu ministrovi za prehľad, ktorý nám poskytol. Určite máte našu podporu aj ten váš apel, ktorým ste sa obrátili na členské štáty Európskej únie, aby vás podporili, pretože toto je mimoriadne neférové, že z vás nechali osamotení v tejto situácii a naozaj by sme mali urobiť všetko preto, aby sme si zdieľali túto zodpovednosť, aby sme to neponechávali len na Grécku. Ale e, neznamená to, že to riešenie môžeme nájsť, nemôžeme nájsť tak, že obmedzíme tieto azylové pravidlá. Preto naozaj máme veľké obavy, pokiaľ ide o tento nový zákon, ktorý bol prijatý. E, sú tu niektoré obmedzenia, ktoré nám spôsobujú veľmi veľké veľké obavy napríklad časový rámec, potom tiež tá, ten prístup, potom tie vojenské a policajné zložky, ktoré budú viesť tieto rozhovory, tiež obmedzenie prístupu k zdravotnej starostlivosti na trh práce, e, e, tiež tie e, imigračné záchytné tábory. No a potom ľudia z PTSD už nie sú na zozname týchto zraniteľných žiadateľov o azyl a no, ľudia, ktorí ma, boli mučení, musia mať certifikát na to, aby bolo možné ju uznať ako utečencov. No a tiež prístup k verejnej zdravotnej starostlivosti, toto tu nie je. Mohli by ste nám, prosím vás, toto, túto situáciu trošku objasniť, ako všetky tieto zmeny E, vyplývajú zo smernice, ktorá sa týka azylových postupov a príjmu utečencov. No a potom zoznam tretich krajín. E, Turecko tam stále ešte na zozname, sú tam aj iné krajiny a mohol by nás pán minister ubezpečiť, že bude tu individuálne hodnotenie mm, ich požiadaviek. No a ešte ďalšia záležitosť, ktorá sa týka pozemnej hranice s Tureckom. Je to pravda, že Frontex Frontex tam, Frontex tam už nereaguje, že moja ďalšia otázka, pretože tu boli také tvrdenia, teda, že to vracajú naspäť do Turecka. Pán Retardino, toho nevidím, pán Kofot. Try to help. Yes. Tak for det, formand, og jeg taler dansk. Efter at have hørt øh, spørgsmålene og øh, en del af debatten og oplæggene her i dag, der må jeg bare sige, at den eneste realistiske, fornuftige... Ďakujem veľmi pekne za, za slovo, takže e, jediná e, normálna, e, jediné normálne riešenie by bolo, keby sme uplatnili austrálsky model. Potom by sme mali úplne bezpečné hranice a potom by sme samozrejme vedeli kontrolovať, kto do Európy prichádza a potom by sme tiež vyriešili aj problém prerozdelenia pokiaľ ide o prílev na náš kontinent a A to by sme vedeli zabezpečiť takto aj do budúcnosti. To je jediný humánny model, ktorý chráni hranice. Je to teda určitá brzda toho prítoku do Európy a táto hranica by potom bola zabezpečená a potom by sme tým ľuďom boli schopní aj oveľa väč- viac pomáhať a boli by sme nápomocní pri ich živote v miery a v bezpečí. A preto naozaj je to veľmi ťažké, keď sa pozrieme na to, že mm, sa zatvárajú prístavy. A naozaj mám obrovské pochybnosti o tom, že náš európsky systém, ktorý máme doteraz, že tento, tieto problémy, ktoré máme, vyrieši. Eh, jednoducho vynakladáme hm, na Erdogana daňové príspevky a napriek tomu to máme milióny migrantov. Áno, ďakujem veľmi pekne a teraz pán Prokačini. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja by som tiež chcel vyjadriť moju solidaritu s gréckou vládou. Ja som z Talianska a v Taliansku, tak ako aj v Grécku, je to tak, že ste nás nechali osamotených zo strany Európy, pokiaľ ide o migračnú krízu. A ja tiež som za to, aby sme vydávali zákony. Teraz pán predseda prerušuje. Pán Istevata, teraz No dobre, tak môžete pokračovať. Prosím, eh, eh, prosím vás ešte pár sekúnd mi dajte navyše za toto prerušenie. Ako som povedal, ja nesúhlasím s tým, keď sa hovorí, že by sme mali zatvoriť hranice na európskej úrovni. Ja som za to, aby sme mali jasné kontroly na hraniciach, a to by bolo jediné reálne riešenie, keby sme, sa nám to podarilo v krátkom čase. A pre rozdelenie migrantov v Európe je oveľa menej efektívne. To nikto ani nechce a to vidíme aj po tej dohody, dohode z Malty pred niekoľkými dňami. Takže nakoniec to všetko smeruje k tomu, že ničíme život migrantov a že bezpečnostná situácia eh, v európskych krajinách je neudržateľná eh, tu, mne je to ľúto, ale nikdy nehovoríme o dôvodoch e, pristahovalectva. Prečo o tom nikdy nehovoríme? Veď musíme sa venovať príčinám a keď to neurobíme, tak je to z etického hľadiska neľudské aj politicky nesprávne. Teraz pán Avranity za GUE, nemýlim sa GUE? Nech sa páči. Ďakujem pán minister, za vašu prítomnosť, za vašu návštevu. Prichádzate. Mikrofón nefunguje? Dobre, teraz áno. Takže so všetkou úctou hovoríte tým ľuďom tsunami, ale samozrejme takto nie je. Ľudia majú mená, majú priezviská a majú práva. Ale to vám asi len pošmykol jazyk, pán minister. Dobre. Hovorili ste o novej, novom zákone vašej vlády. Súhlasím s otázkou, eh, alebo s otázkami kolegov z, od socialistov, zelených, Renew, Mnom Európu, mimo vládky, medzinárodné organizácie pred pár dňami komentovali tento nový zákon, napríklad aj Lekári bez hraníc, a hovorili, že tento zákon nie je v súlade s ľudskými právami. Mňa by zaujímalo, s kým ste konzultovali tento zákon. S Európskou úniou, s Európskou komisiou, s medzinárodnými organizáciami? V Grécku sa vám ho podarilo presadiť do 5 dní a nebola tam žiadna veľká konzultácia. No a vy hovoríte teraz napríklad o otázke bezpečnosti, nie o právach vzhľadom na súčasnú situáciu. Ja by som rád vedel, či ide o problém s migrantami alebo s utečencami. A taktiež na konci ste hovorili, že v roku 2020 má byť presunutých asi 10 tisíc ľudí. Ale kam, pán minister, máte nejaké bilaterálne dohody s inými? Toto by bolo dôležité, my by sme to mali vedieť ako parlament. Pán minister, vy, zdalo by sa, máte takú dogmu, že je treba utečencom stiažovať život. Migrácia musí byť sťažená. Situácia eh, v mori je neakceptovateľná a stále sa zhoršuje a bohužiaľ sa na to príliš neberie ohľad. Ďakujem. Pán minister, budem mať 10 minút na odpovede, ale teraz eh, ešte pokračujeme v ďalších otázkach. Maximálne jedna minúta. Mm, následujúci bod programu je veľmi komplexný, intenzívny a máme tam štyroch rečníkov vrátane riaditeľa agentúry pre základné práva. Takže to nebude jednoduchá časť. Takže prosím, ak budete, obmedzite svoje vystúpenia na jednu minútu, tak potom pán minister bude mať 10 minút a začneme trošku neskôr s ďalším bodom. Takže, pani Becola, ďakujem, pán minister, ďakujem, že ste medzi nás prišli, tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s vami a Takú sme mali aj s vašimi e, predchodcami z iných politických skupín. Moja skupina veľmi dobre rozumie situácii, e, ktoré čeli Grécko. Moja otázka sa týka toho, e, aby sme hovorili vlastne o situácii v teréne na základnej úrovni na ostrovoch. Hovoríme o prítomnosti osôb, teda asi 31 tisíc v hotspotoch, ale tie sú dizajnované len na 8 tisíc. Takže e, e, toto sa týka samozrejme aj situácie dohody s Tureckom. Takže ako chcete prezentovať tento argument ministrom v Rade EÚ, keď e, reprezentujete krajinu, ktorá samozrejme trpí pod touto neproporcionálnou záťažou a vlastne je ponechaná sama na seba. Maximálne minúta. Ďakujem, pán predseda, ďakujem, pán minister. Tieto správy z Turecka, eh, pardon, z Grecka nám eh, robia stále väčšie starosti. Máme tu dohodu s Tureckom, samozrejme, ale máme stále viac ľudí, ktorí sú v, na greckých ostrovoch v zlej situácii a tá sa zhoršuje. A v to, čo sme dohodli 31. oktobra, tak tam vlastne hovoríme o identifikácii zraniteľných ľudí, ale mm, je stále ťažšie, aby získali medzinárodnú ochranu. Takže pán minister, plánujete zabezpečiť, aby zákony nestiažili prístup k medzinárodnej ochrane? Ako zabezpečíte, aby e, bola zabezpečená ľudská dôstojnosť s prichádzajúcou zimou? No a napokon. Ste minister e, na ochranu e, občanov, ale aj minister na e, ochranu útečencov, to je trošku metúce. Ďakujem, pán minister, ďakujem, že ste medzi nás prišli. Máme tu za sebou 4 roky, 4 roky v Európskom parlamente o tomto hovoríme, hovoríme o tom v našich národných parlamentoch, e, o tej zhoršujúcej sa situácii v, v útečenských táboroch. A a hovoríme o dĺžke a pomalosti administratívnych postupov. A ja naozaj nerozumiem že tieto e, diskusie prichádzajú vždy, keď sa blíži zima. A, a, a, a čo ako Európska únia teraz urobíme? A vy ste samozrejme predložili požiadavky na e, ostatné európske štáty a to rozumiem, ale keď sa pozrieme do minulosti, vy ste samozrejme zastupcom novej vlády, ale keď sa pozrieme do minulosti, tam bola operačná pomoc, e, finančná pomoc, to, to, to nebola to nebol problém. Pr- ten, ten pr- problém, prečo sa e, e, procesy naťahovali a situácia zhoršovala, bol niekde inde. Takže ja sa vás teraz chcem spýtať, ako, čo urobíte preto, aby sa táto situácia zlepšila na greckých ostrovoch? Ďakujem párkrát. Áno, ja som bol minulý týždeň na ostrove Lesbos, bol som vo výbore Moria a Myslím, že od roku 2015 je tam kapacita cez 3000, ale teraz je tam 14 000 ľudí. Takže kladiem si otázku, čo tam môže urobiť Európska únia a viem, že potrebujete podporu a za, budem sa zasazovať za to, aby ste podporu dostali, ale kladiem si otázku, prečo od roku 2015 e, e, sa e, nezväčšila kapacita od roku 2015, sú tam ľudia v letných stanoch bez, bez kúrenia, neexistujú tam evakuačné plány, musia tam ale za týchto podmienok prezimovať. Humanitárna katastrofa je tam proste predprogramovaná. E, určite nastanú požiare a tak ďalej, takže e, ako budeme pri tomu postupovať, to je moja otázka. Ale chcem sa aj spýtať, je potrebné, aby sme hovorili o, o tsunami, keď máme na mysli ľudí. Myslím, že toto je neakceptovateľné e, ľudia potrebujú ochranu a musíme o nich hovoriť e, ako o ľuďoch a nie ako o prírodnej katastrofe. Pani Deliny. Ďakujem, pán predseda. Chcem e, e, uznať, vysloviť uznanie práce pani Mijanovičovej, ktorá sa venuje otázke humanitárnej pomoci v Rade Európy. A tam je veľký problém ľudia, vlastne zápasia o pitnú vodu, bijú sa medzi sebou No a toto je situácia, ktorá vyžaduje reakciu od nás všetkých. A samozrejme, dohoda EÚ Turecko e, je čosi, o čom budeme diskutovať v nasledujúcom časti našej zasadnutia, ale vy ste teraz tu a chcem sa spýtať. E, komisár hovoril, že tie, váš nový zákon naozaj predstavuje vážne obavy, pokiaľ ide o držanie ľudských práv. A vy ste zmenili kritéria, kritéria azylu vo vašom novom zákone. Ako chcete na toto reagovať? Prečo sprísňujete e, hraničné kontroly, stiažujete situáciu e, ľudí bez, mladistvých bez prievodu? Takže pokiaľ ide o návraty na pevninu, ja tomu rozumiem tak, že táto situácia sa veľmi e, spomalila a nezrychluje sa to. Pán Papadakis? Ďakujem. Čo sa týka azylových postupov, ktoré musia byť e, vyriešené aj v iných štátoch, nie len v krajinách prednej línie, tak ako Grécko. Toto je ten problém. My, alebo sú tu aj um, povinné návraty, povinné formy návratov. Hovorilo sa o bezpečných krajinách, o utečencoch, ktorých je treba prerozdeliť v Európe. Momentálne je skôr taká tendencia ich e, vrátiť naspäť na ulicu, poslať ich naspäť. A otázka je, ako tento nový grecký zákon bude mať vplyv na situáciu. No a skutočne tá situácia v Európe je taká, že ľudia sú niekde zamknutí, zamykaní, hrozí sa im, trestajú ich. A všetko toto ide na, je voda na mlyn rasistom. Pani Ďakujem, pán predseda. A ja by som e, vás tu chcela srdečne privítať, pán minister. Náš výbor vie už celé roky, že Grécko je krajinou v prednej línii pri hraniciach a že nesie skutočne veľkú záťaž, veľké bremeno. A taktiež e, vieme, že Grécko zareagovalo veľmi humánne. O tom nikto nepochybuje. Máme teraz e, v Grécku nový zákon a tento zákon by mal chrániť práva žiadateľov o azyl. Sú, pán minister, aj v iných krajinách podobné zákony? pretože už skoro 4 roky funguje vyhlásenie medzi EÚ a Tureckom a prostredníctvom tohto vyhlásenia sa skoro nič nedosiahlo. Takže čo teraz? budeme môcť e, vrátiť viacej ľudí? Je to lepšie riešenie? A ešte by nás zaujímalo, či je potrebné či by nebolo treba zmeniť toto vyhlásenie medzi EÚ a Tureckom tak, aby tí, ktorí nemajú nárok na azyl, mohli byť poslaní naspäť. Pán Rulakis. Ďakujem. Vítam vás, pán minister. Vyhlásenie medzi EÚ a Tureckom je známe. Erdoánová vláda si robila záľusk na Sýriu, ale ostrovy grécke samozrejme tým je treba uľaviť, pomôcť, ale toto vyhlásenie medzi EÚ a Tureckom spôsobilo veľmi zlú situáciu v regióne. A dokonca, aj pokiaľ sa urýchlia azylové postupy, tak e, v Grécku to situáciu príliš nevyrieši. Takže ako iniciatívu ste podnikli? Kolegovia už túto otázku tiež položili. Druhá otázka. Sú tu aj finančné prostriedky a tie sa v podstate riadne nevyužívajú. Ako sa chcete postarať o to, aby sa lepšie využili? Prosím, majte na pamäti, pán minister už má e, dosť problémov, aby sa prispôsobil nášmu meškaniu. E, a, a, a aj náš ďalší bod programu už je v skoze. Takže prosím, e, dodržujte čas maximálne jedna minúta. Ďakujem, pán predseda, ďakujem Pán minister, situácia, o ktorej sa hovorí v Grécku, je naozaj strašná. Najmä, e, najmä tých 30-40 tisíc ľudí, ktorí sú v preplnených centrách na ostrovoch. A som v kontakte s niektorými mimovládnymi organizáciami, ktorí pracujú na Samos a, a, a v Moria. A povedali mi, že po požiari e, na Samos 14. Ehm, oktobra sa viacerí ľudia presiedlili na pevninu, ale mnohí mladí, e, teda maloletí bez sprievodu nedostali, e, nedostali osoby, ktoré by sa o nich postarali, teda tutorov a nie je tam dostatok zdravotníckej pomoci pre všetkých ľudí v tábore. Pán minister, ako chcete riešiť túto situáciu e, v rade a ako sa pokúsite deblokovať vlastne ten e, spoločný európsky e, azylový systém a dublinský systém? Ďakujem, pán predseda. Vy ste, pán minister, ministrom v krajine, ktorá je skutočne veľmi zaťažená. Hovoríte, že situácia je explozívna, vymýka sa kontrole, no ale my si musíme sami položiť otázku, či je to problém len pre Grécko. Oh, Mr. Koster. Ďakujem, pán Koster. Z môjho pohľadu toto nie je grecký, je to európsky problém a je to zlyhanie Európskej únie, že v Grécku nedokážeme nájsť solidárne riešenie. Sú to problémy, ktoré sú základné a šokujúce a mali by sme konečne nájsť riešenie. Myslím si, že tá situácia je taká šokujúca, že e, Rada Európy a jej e, predstaviteľka pre práva to presne popísala. Tu máme veľmi zlú situáciu maloletých, a, a deti. A čo robíte ešte okrem toho, že píšete listy na ministrom vnútra? Ja som samozrejme e, sklamaný odpovedou nemeckého ministra vnútra, ale ja si myslím, táto situácia e, maloletých e, a detí je neudržateľná tehotní, chorí a tak ďalej. Čo pre nich robíte a čo očakávate od Európskej únie, aby sa e, podielala na zlepšení tejto núdzovej situácie? No a to, čo považujem za neakceptovateľné, je to, že v tejto, sa nereaguje v tejto situácii na to, aby sme zlepšili situáciu ľudí, ale ďalej sa obmedzujú e, ľudské práva, obmedzuje sa právo na azyl. A to je situácia, ktorá je pre Európsku úniu neakceptovateľná. A chcem, ja si myslím, že aj z vašej strany je tu politická zodpovednosť, aby ste konali. Pán Karem. Ďakujem, pán minister. Ako... Uh povedali moji kolegovia, ale je potrebné si uvedomiť, čo sa tu deje. Ja som sa pokúšal e, vstúpiť na toto územie, ale policia mi to znemožnila. Takže tu neexistuje vlastne možnosť dialogu, po ktorom vy voláte. No, tie neludské podmienky, v ktorých e, žijú tisíce ľudí, preplnené centra, statisíce detí, tehotné ženy. Možno, že budú musieť e, čakať do roku 2021, aby mohli podať svoju žiadosť e, o azyl a nič vlastne nie je v súlade s e, usmerneniami OSN a komisára pre ľudské práva. Takže zlyháva nám tu vlastne dohoda s Tureckom No a zlyháva politika hotspotov. Takže vidíme, že tu zlyháva tiež politika dublinského nariadenia. Takže e, situácia na e, ostrove Samos e, vlastne hovorí o kolapse. Takže aké, aké návrhy máte na riešenie tejto situácie? Pán Minister, you called on us for solidarity and to lobby our... Cox, hovoríte o solidarite a lobbingu. ale problém je, že európska politika je vlastne proti solidarite. Sú tu signál, signály, máme to pod kontrolou, ale svoju zodpovednosť EÚ outsourcuje, takže e, e, naša európska politika vlastne ide proti tomu, aby, e, aby národné štáty vôbec mohli príjmať svoje rozhodnutia. No a potom outsourcovali sme to do e, e, outsourcovali sme Erdoganovi a on vlastne teraz prišiel, teda okupuje Sýriu a čo vytvoril novú, novú utečenskú krízu. Máme tu ľudí, ktorí utekajú z, z, z Turecka, takže toto možno je zlyhanie európskej politiky. Kto by chcel byť e, integrovaný do tureckej spoločnosti, ktorá zatvára e, svojich akademikov a obmedzuje slobodu prejavu? E, zdá sa, že každý aspekt v politike EÚ vám nepomáha v Grécku, ale, ale vlastne vytvára ten problém, ktorý vy musíte zvládať. A samozrejme, vyjadrujem vám solidaritu. Pán Baňana, prosím o krátku otázku, aby pán minister mohol odpovedať. Takže minútu. Ďakujem, pán predseda. To, čo vidíme v Európe aj v Grécku s utečencami, toto nie je klimatická otázka, nie je to ani nejaká katastrofa. Toto je výsledok politických rozhodnutí. Momentálne máme 14 tisíc ľudí na mori. Toto je európske rozhodnutie, aby sa títo ľudia nepresunuli do táborov, kde sa môžu bezpečne podporovať. Zobrali ste im kartičku sociálneho zabezpečenia, aby nemali eh, prístup eh, k eh, niektorým službám službám. Toto je politické rozhodnutie. Pokiaľ nemá túto kartičku, tak sa nemôžu ani očkovať a pokiaľ nie sú očkovaní, tak nemôžu poslať deti do verejného greckého školského systému. Takže toto je politické rozhodnutie. Toto je ten problém, pán minister, že sa robia milné politické rozhodnutia. Pokiaľ chceme braniť práva migrantov, tak musíme v Grécku aj v Európe robiť politické rozhodnutia, ktoré budú v s ich pravidlami. You got enough, but... Tak, Pán minister, máte dosť starostí a teraz máte ďalšiu, musíte reagovať do 10 minút a samozrejme náš ďalší bod bude musieť odsunúť. Takže prosím, e, e, snažte sa. Ďakujem. Ďakujem pekne všetkým za vaše e, vášnivé vyjadrenia, otázky a pripomienky. Ja chápem, z tejto zapálenosti, že prikladáte veľkú dôležitú situácii na greckých ostrovoch. Ďakujem aj za vašu kritiku. Kritika musí vychádzať z nejakého konkrétneho základu. Kritika len tak sama o sebe. No už pozrite sa, momentálne je to tak, že na Lesbosa, na samose sa očkujú všetky deti. Áno, Dobre, takže kto hovorí, že nemajú títo ľudia prístup k zdravotnej starostlivosti? Nie je to pravda, sú to klamstvá. Každý, kto požiada o azyl v mojej krajine, aj tí, ktorí mm, sú vylúčení z tohto postupu, teda neobdržali azyl, všetci títo ľudia majú prístup k zdravotnej starostlivosti. Tak je to realita. A potom ten náš nový zákon o práve na azyl. Tento zákon predpokladá povinné vzdelávanie všetkých detí žiadateľov o azyl. Toto je pravda. Druhá vec, chcel by som ešte zdôrazniť, že by ste nemali pochybovať o mojich e, vlastných humanitárnych e, emóciách. Ja som pravdepodobne humanitárnejší než vy všetci ostatní. Ja ako politik som humanista, ale musíme dosiahnuť aj realistické výsledky e, pre bezpečnosť mojej vlastnej krajiny a aj bezpečnosť a rešpekt pre Európu. Samozrejme je pekné, že tu niekto hovorí, áno, ja som humanista, to je jedna vec, ale potom sú s tým spojené určité problémy. Ja som aj minister, mám určité úlohy, snažím sa byť úprimný, myslím si, že sa môžem pokojne o pár mesiacov zase vrátiť sem a povedať vám niečo o mojej práci. Ja som si, ja som počul od dvoch, troch členov vášho výboru, že je tu taká situácia, že je tu problém a že to má v rukách polícia. Áno, ministerstvo vnútra predsa má situáciu na starosti aj v iných krajinách, nielen u nás, veď pod nich spadá policia, takže pre Boha, o čom to tu rozprávate? Všetky ministerstva majú vlastné kompetencie. No a ďalej, niektorí ste hovorili o hraniciach. Ja... No, poznáte situáciu, musíme chrániť externé hranice. Celá Európa sa o to musí postarať. Ale je tu aj o vnútorné hranice. Tí, ktorí chcú stavať ploty na vnútorných hraniciach a dúfajú, že takýmto spôsobom môžu zadržať prúdy ľudí, no tých ľudí to nezadrží, pokiaľ niekam chcú, tak sa tam budú chcieť dostať za každú cenu. Čo sa týka Turecka a vyhlásenia EU Turecko. Pozrite sa. Turecko má vážny problém. Majú tam 4 milióny sírskych utečencov a potom tam aj zo Sýrie a potom tam majú ešte aj utečencov z iných krajín. Európska únia im vypláca peniaze na to, aby zvládali, manažovali tieto eh, veľké skupiny ľudí. Takže s týmito peniazmi je spojená aj povinnosť pre Turecko, musia chrániť hranice. No a ja tu teraz nechcem viesť nejakú siahodlhú diskusiu, ale to, čo ja tu popisujem, to je realita. Mnohí z vás to videli aj na vlastné oči. Otázka je, čo urobíme s touto dohodou medzi EÚ a Tureckom. Musíme sa postarať o bezpečné okolnosti a toto vyhlásenie zabezpečilo určitú mieru bezpečnosti. Je tu teda sú tu dve veci. Chránenie hranice a zvládanie problému s utečencami. Ďalej tu máme nový návrh zákona, o ktorom ste hovorili, že sme to odsúhlasili po 5 dňoch, že sa len 5 dní rokovalo, vôbec nie. Oveľa viac času sme tomu venovali a Samozrejme, sme spolupracovali s mnohými organizáciami. Tieto organizácie prichádzali so svojimi návrhmi, ktoré my sme schválili, prijali. Tento návrh zákona bol schválený dvomi eh, politickými stranami ako celkovo a potom niektoré ďalšie politické strany čiastočne ho podporili pri hlasovaní. No a samozrejme nám všetkým ide o výsledky. A v tejto chvíli my máme mnoho požiadaviek a žiadostí Ale tá situácia už sa nedá ďalej naťahovať. Je tam skutočne veľmi dlhá čakacia doba pre utečencov. A už to takto nemôže pokračovať. V tejto chvíli skutočne tá čakacia doba je veľmi dlhá. Čo s tými ľuďmi budete robiť medzi tým? Už nejakú časť sme navrátili, ale tri roky čakať, e, no neviem, to je príliš dlho. A z tohto dôvodu sme odsúhlasili tento nový zákon. Ja by som toto chcel zdôrazniť. A ja sa chcem odvolať na vaše hodnoty, na vašu politickú dospelosť. Veď takáto obrovská masa ľudí, to sa nedá len tak vyriešiť. No a potom im nemôžete poskytnúť žiadnu bezpečnosť, žiadnu ochranu, keď ich je toľko. No ako krajina, potom nedokážete ani samozrejme riadne rešpektovať ich práva, takže tá ochrana je nedostatočná. Pokiaľ si myslíte, že to viete urobiť lepšie alebo rýchlejšie, tak to môžete skúsiť. Áno, pán predseda, už pomaly končím, ale ešte jednu vec chcem povedať. Otázka ktorá tu tiež zaznela viackrát. Či máme nejaký plán pre naše egejské ostrovy, či sa tí ľudia budú prevážať na grécku pevninu, do, na nejaké bezpečné miesta, do hotelov, do bytov, domov. Nuž, to sme skúsili. Dúfame, že na konci roka alebo do konca roka sa nám to podarí a tí, ktorí zostanú na ostrovoch, tak tí tam musia prebývať v lepších podmienkách. Máme tu aj napríklad rodiny, rodiny s deťmi, ktoré ako prvé opúšťajú ostrovy a idú na grécku pevninu. A samozrejme treba im vytvoriť eh, infraštruktúru, eh, hotely a podobne. Máme momentálne 40 tisíc e, bytov dostupných na rok 2020, 6 tisíc domov. Už som, som skoro hotový, pán predseda, takže je to pre nás veľký problém, pre našu vládu. Ďalší krok to je integrácia týchto ľudí, tak aby ich deti mohli chodiť do školy, aby sa tam mohli naučiť po grécky, aby sa aj rodičia mohli naučiť po grécky, aby mohli pracovať, aby sa mohli integrovať. To je náš hlavný cieľ. Musíme samozrejme rešpektovať ich práva, ale majú aj povinnosti. Musia rešpektovať zákony v Grécku, tak ako aj Gréci rešpektujú naše vlastné zákony. Ďakujem vám za to, že ste ma sem pozvali, ďakujem vám za pozornosť a pán predseda, dúfam, že keď na budúce sa sem vrátim, že vám prednesiem trochu pozitívnejšie správy. Ďakujem. We thank you, minister e, My ďakujeme vám, pán minister Chrysochoidis. Ďakujeme vám, áno, ste veľmi zadnietení, pokiaľ o riešenie tohto problémov toto je situácia, toto nie je grécka situácia, grécky problém, je to, je to európsky problém, áno, je tu mnoho veľa e, sprostredkovateľov a e, vyjednávačov, ktorí sa snažia zlepšiť túto situáciu. Čelíme vážnej, drsnej situácii, Ďakujeme, že ste medzi nás prišli. Ďakujem, že sme si mohli vypočiť e, od e, greckého ministra o situácii na ostrovoch. No a teraz bez e, ďalšieho odkladu, mm, lebo už meškáme 20 minút, nasleduje ďalší bod nášho programu. Máme štyroch panelistov, tí zaujímajú miesto na pódiu. Bude to vlastne záverečný bod e, nášho dnešného dopoludnejšieho programu a budeme pokračovať popoludnejšou časťou. We apologize. Ospravedlňujem sa. Takže máme tu panelistov eh, na eh, tretí zásadný bod nášho dopolnejšieho zasadnutia. As I said, we apologize. Ako som povedal, ospravedlňujem sa našim panelistom je to, je to veľmi zásadný bod, ktorý sa týka implementácie e, dohody medzi Európskou úniou a Tureckom, situácia na greckých ostrovoch. Takže prezentácia generálneho riaditeľa DG Home, e, Paraskevi Mišu, a Michael O'Flaherty, riaditeľ e, z organizácie, pardon, agentúry pre základné práva, Nina Gregory, výkonná riaditeľka Európskeho podporného radu pre azyl a Iná Vakfes, predstaviteľka e, Lekárov bez hraníc pri EÚ a NATO. Takže máme štyroch panelistov a e, navrhujem, začníme hneď. Ak sa vám to podarí každému e, na 10, pardon, na 8 minút, tak sa nám podarí ako tak udržať v limite a tiež brať ohľad na pracovný čas našich tlmočníkov. Takže pani Mišu nech sa páči. Príjemné odpoludne a ešte príjemné predpoludne stále. A som rada, že som medzi vami. Budem hovoriť oveľa kratšie. Počúval, počúval som, že tu bol grecký minister Chrysokoridis a on hovoril o situácii na ostrove. Takže ja budem o tom hovoriť z nášho pohľadu. Počula som, ako minister hovoril, sme ponechaní sami na seba. Chcem povedať, nie, neboli ponechaní sami na seba. My, ako Európska komisia, podporovali sme Grécko operačne, finančne doteraz ľudia z nášho generálneho reťazstva sú v teréne, kolegovia z EASO, z Frontexu, z Europolu, z FRA, tí všetci tam boli tiež. Mm, FRA možno nie, FRA možno nie stále, ale EASO a Frontex a Europol sú, sú tam takmer nastálo. Po, poskytovali sme finančnú podporu, ale situácia, ktorú, o ktorej ste počuli, je neudržateľná. A samozrejme požiadali sme o navýšenie kapacít na ostrovoch. Ja som tam bola a už som vám o tom hovorila dávnejšie moria. Tam bola kapacita 8500 ľudí a, a, a to bolo ešte pred navýšením príchodov a tá situácia už vtedy tam bola kritická. E, na Samose tam to bolo kritické už e, mnoho mesiacov predtým a teraz to je neudržateľné. Takže čo, čo treba urobiť? Počuli sme, ako minister hovoril o transferoch na pevninu. Tam musíme byť opatrní, koho budeme presúvať na pevninu a to vzhľadom na e, veci, o ktorých budem hovoriť neskôr, pokiaľ ide o dohodu medzi Európskou úniou a Tureckom. No ale je to problém, tá, tie e, presuny sa naťahujú, e, ľudí treba prioritizovať a samozrejme je potrebné presunúť ich na pevninu do primeraného ubytovania. A to je problém prostredníctvom UNHCR a IOM, aby sme to dokázali financovať, aby sme mali príslušné programy potrebujeme vlastne e, opraviť mnohé tábory na pevnine a pripraviť ich. No a teraz zdravotné otázky. Áno, mm, boli tam problémy s lekármi, ale doteraz sme ne, nezaregistrovali problémy s chorobami v minulosti. Ale samozrejme, keď máte ľudí, ktorí prichádzajú musíte vykonať nevyhnutné postupy. Teda nejde len o registráciu, nejde len o odber otlačkov prstov, nejde len o bezpečnostný screening, ale ide aj o zdravotné vyšetrenia. No a samozrejme, musíme sa postarať aj o deti. A ja som si istá, že e, pán riaditeľ e, agentúry pre základné práva o tom bude tiež hovoriť ale z našej strany my to financujeme a my sme žiadali greckú vládu, aby, eh, aby najprv zaplnili tých 2000 útulkov, ktoré majú na pevnine, aby poskytli vlastne teda aby poskytli e, primeranú ochranu pre maloleté osoby bez e, sprievodu. Takže deti, e, a chcem povedať, lebo chcem to povedať preto, lebo som sa s mnohými z nich stretla. Máme 80 prísunov mladistvých v veku medzi 14 a 18 rokov a Áno, samozrejme, tam je, dochádza k veľkým zmenám po 18. roku a hm, to je veľmi náročný vek a keď e, títo ľudia nemajú perspektívu budúcnosti a myslím, že Greci tomu rozumejú a my tomu rozumieme tiež, teda ak títo deti nemajú perspektívu budúcnosti, tak, tak vlastne pre nich život stráca e, budúcnosť a to je, to je nebezpečné pre spoločnosť, pre tieto deti, je to nebezpečné pre krajinu, ktorá hostí tieto deti. Takže my intenzívne pracujeme s vládom, e, s vládou v Grécku, aby sa situácia zlepšila, aby sa zlepšil život a podmienky e, týchto mladých ľudí. Máme 1600 mladistvých e, na mieste, ktoré je určené pre 300. A teraz návraty. A teraz prečítam vlastne prvú časť e, mojej prezentácie. My sme e, veľmi veľa pracovali s dobrovoľníkmi. A nám ide o to, aby celý ten postup fungoval vo všetkých svojich etapách. Chceli sme mať presídlenia? Áno, máme. 25 tisíc presídlení <clears throat> sa udialo od eh, spustenia dohody medzi EÚ a Tureckom. A takto sa o tom hovorí, eh, teda máme tam aj návraty. Ale to sa nám nepodarilo pre zdlhavé postupy. A, a ten eh, systém, ktorý celý vytvára tieto zle zdlhavé postupy, a to, je, to sa deje v Grécku. To ale neznamená, že by sme na to nemali mať príslušné postupy. Keď som sa pýtala Holandska, a išiel som tam a pýtal som sa ich, ako dlho vám trvá, aby ste ukončili e, postup pre jednotlivca? Povedali, že im to trvá viac menej vo väčšine prípadov 3 mesiace. Takže musíme zabezpečiť. A mm, nechcem povedať, že e, či 3 mesiace sú veľa alebo málo, ale ja chcem povedať, že môžeme e, to dokázať za kratšiu dobu ako 3 alebo 2 roky. Takže my sme vládu požiadali, aby revidovali legislatívu, aby, aby to zlepšili, aby mali lepšie postupy, aby posudzovali z prípadu na prípad a aby mali systém, ktorý funguje. A o to sme sa pokúšali išlo o dobrovoľné návraty v spolupráci s IOM. A, a ešte teraz sa budeme venovať teda dohode EU Turecko, lebo pán predseda už ma upozorňuje, že uplynie čas. Takže máme túto dohodu a je tam mnoho ustanovení, e, ktoré hovoria, že Turecko, e, e, tá, že Turecko to musí spustiť ešte pred letom. A chcem vám povedať, že ešte pred letom e, že, že to e, teda viete, koľko Turecko prijalo minulý rok, pokiaľ išlo o utečencov, teda ako príchody do Turecka, prijali 300 tisíc a, a podľa dát, ktoré máme spolu s Frontexom, e, E, spracovajú 4 tisíc e, prihlášok od ľudí, ktorí sa chcú presunúť z Turecka do Grécka. Čo to znamená? To znamená, že tam je veľmi vysoký tlak a že by to mohlo fungovať lepšie. <clears throat> Ale nehovorí to, že to nefunguje. Funguje to. Funguje to horšie ako pred letom, ale musíme zabezpečiť, aby to fungovalo oveľa lepšie a to je dôvod, prečo sa pokúšame hovoriť a pracovať, e, spolupracovať, pokiaľ ide o migráciu s Tureckom, e, spolu s ministrom Zehoferom, e, komisárom Avramopulosom a ďalšími sme urobili misie a zabezpečili sme, aby to fungovalo No a ukončím e, to tým, čo robí EÚ. A dúfam, že 1. decembra e, sa spustí práca novej komisie. A e, samozrejme, pre mňa je tiež ťažké pracovať ako by s dvomi komisármi, s tým terajším a budúcim. Takže <clears throat> ja veľmi, veľmi intenzívne pracujem s mojimi kolegami, s komisármi, a s mm, predsedničkou <clears throat> dezignovanou, aby sme naozaj dosiahli zmeny. Aby sme využili, využili všetku tú dobrú prácu, ktorú sme urobili a ktorá sa vykonala aj tu v parlamente. Je to výzva, je to veľmi zložitá diskusia. Musíme podporovať utečencov, ale musíme to robiť tak, <clears throat> aby to bol európsky spôsob. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, pani Eh, Mišu, pán O'Flaherty, keby sa vám to podarilo tiež za 8 minút, boli by sme mimoriadne povďační. Eh, takže musíme mať eh, ešte aj kolo na otázky a odpovede. Ďakujem veľmi pekne, vážení poslanci, ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja by som sa chcel ospravedlniť, pretože môj let je i hneď po mojom prejave, takže hneď po mojom prejave musím odísť, ale tiež by som si naozaj, eh, tiež si veľmi vážim za to, že ste eh, zaviedli túto, roz, túto rozpravu, pretože je, táto situácia je veľmi dôležitá. My už od roku 2016 sa tým zaoberáme a momentálne mm, je nás je tam veľmi málo, naša mm, prítomnosť je tam nízka, mm, ale predsa len tam chodíme. Ja som tam sám bol pred desiatimi dňami. My naozaj ako členské štáty musíme podporiť Grécko, ale aj ako komisia a to nie len cez Frontex a EASO. Naozaj musíme podporiť eh, to dodržiavanie základných práv <clears throat> našou pomocou, eh, školeniami, zamerať sa na zraniteľné oblasti. Musíme podávať správy o situácii v Grécku, ale aj o dopad na členské štáty a eh, my sme mali tieto hotspoty, ktoré sme zriadili v roku 2016, teda tie detenčné centra. Vy ste dnes dopoludne si vypočuli o tejto situácii, aby som sa venoval tým kľúčovým prvkom, ako je napríklad preplne, preplnenosť. Ja som tam bol pred desiatimi dňami. Bolo tam 13 tisíc ľudí v zariadení pre 3 tisíc ľudí Tiež zariadenia, ktoré sú na greckých ostrovoch sú preplnené, základné služby nestíhame. Riaditeľ jedného tábora mi povedal, že jediné, čo môže, čo môže poskytnúť, je potrava a ani to nie je veľmi dobre. Eh, určité zlepšenia nastali, eh, pokiaľ ide o zdravotnú starostlivosť, je tam viacej lekárov, ale je tam 10 tisíc ľudí, ktorí čaká na prvotnú zdravotnú starostlivosť, na ošetrenie, aby sme zabezpečili, že ich ochorenia sa nerozšíria v týchto zariadeniach. Čo by som však chcel počiarknúť, ako to spúšťa taký domino efekt. Ehm, keď, keď nemáte tie najzákladnejšie služby, keď tam, nie, keď tam nie je kanalizácia, tak čo máte robiť, ako ísť do lesa? A potom, čo je potrebné brať do úvahy, to je predlžený pobyt v týchto zariadeniach na začiatku to bolo napra- naprogramované tak, že tam bude veľmi vysoká obrátkovosť tých ľudí, že tam budú len krátko a nikdy to nebolo plánované tak, aby tam boli takto dlho. Situácia detí. Konkrétny problém, ktorý máme v týchto zariadeniach na gréckých ostrovoch nemáme tam tie bezpečné zóny, nemáme ich dostatok. Ja keď som bol v mori pred desiatimi dňami, tam bolo 10 tisíc detí bez prievodu, ale v tých bezpečných zónach tam bolo miesto len pre 300 detí. Čiže tie deti sú vystavené všetkým možným rizikám ľudské práva, základné práva v týchto príjmacích zariadeniach nám spôsobujú veľké obavy, ale aj ľudské práva zamestnancov. Toto sú, toto sú hrdinovia, ktorí sú vystavení úžasnému stresu. Sú to naozaj mimoriadne situácie, oni sú tam vystavení extrémnym situáciám, no a potom základné práva, ktoré boli tu dnes, dnes a už aj odzneli. To je situácia obyvateľov týchto ostrovov. To je naozaj nezodpovedné voči týmto obyvateľom, voči ich hospodárstvu. To nesmieme prehliadať. Čo môžeme urobiť? My ako agentúra pre základné práva, my máme 8 takých základných bodov. Na prvom mieste si stále myslíme, že ten koncept hospodov je dobrý a keby to bolo fungovalo tak, ako to bolo pôvodne navrhnuté, tak je to veľmi dobrý nápad pretože naozaj takéto zariadenie, kde týchto ľudí príjmeme, ale aby to mohlo fungovať, tak nesmieme prekračovať ich kapacitu a musíme tých ľudí veľmi rýchlo spracovať ich prípady. No a potom to, čo povedala pani generálna riaditeľka Mišu, musíme tieto zariadenia preriediť, musíme tú zápchu, ktorá tam nastala, musíme odstrániť, musíme otransportovať tých ľudí na pevninu Grécku. No a po tretie musíme mať núdzové ochranné opatrenia v rámci týchto zariadení samotných, teda tie základné služby, ako napríklad zdravotnícka starostlivosť, kanalizácia, a ubytovanie. Tá situácia sa nám vymkne spod kontroly, keď to nebudeme robiť. No a potom ochranné opatrenia, ktoré sa týkajú tých bezpečných zón, aby tam naozaj bol dostatok e, miesta pre tieto e, deti, pre maloletých bez prievodu, aby sa umiestnili v týchto Mm, ochranných zónach. A tiež aj tí ľudia, ktorí tam žijú, nedostáva sa im dostatok, eh, dostatok záujmu a to sú práve mladí muži. Mladí, všetci chcú pomáhať ženám, deťom, ale nikoho nezaujímajú mladí muži. A toto nám naozaj spôsobuje veľké obavy a musíme sa zamerať na tých tisícky mladých mužov, ktorí sa tam len ponevierajú celé dni a v skutku nemajú čo robiť. A e, toto by, to, o tomto sa už hovorilo. No a potom e, šeska z mojich osmých bodov e, to je lepšie zamestnať alebo zainteresovať miestnu populáciu v týchto zariadeniach, pretože je to dokázané, že títo bežní ľudia, títo miestni ľudia to lepšie akceptujú, keď sú do toho zainteresovaní. No a potom psychologická pomoc zamestnancom týchto zariadení. Oni nám hovorili, že majú stresu, majú poruchy zo stresu, ochorenia zo stresu a toto je závažná záležitosť a veľký problém. No a predposledným z mojich bodov je, e, nemusíme tie, tie diskusie už už prebiehajú o azylovom práve, ale potrebujeme rýchlejšie azylové právo, ktoré by bolo spravodlivé a tiež FRA vypracovala 10-bodový plán, ktorý poskytla vláde, ako možno spustiť takúto procedúru, ktorá by bola rýchlejšia a spravodlivejšia. Napríklad aj tie služby, ako rýchlejšie vyberať weber, verejné obstarávanie, aby ako to celé urýchliť. No a potom tam je veľmi veľa iných oblastí, ako napríklad vzdelávanie zdroje a predvydateľnosť týchto postupov. No a teraz k deťom špecifické problémy. Predovšetkým je tu nový zákon o ochrane, o ochrancoch týchto detí, e, kde agentúra k tomu vydala e, svoje usmernenia. To je veľmi dobrý zákon, si myslím, ale ešte zatiaľ nefunkčný a my ho musíme sfunkčniť čo najrychlejšie, aby sme vytvorili podmienky, aby sme tieto deti z týchto zariadení presunuli do zariadení, ktoré sú pre nebezpečné. No a dnes dopoludnia sme od pána ministra počuli, že vláda e, žiada ostatné členské štáty, aby si prevzala aspoň niekoľko z týchto e, maloletých bez prievodu. A myslím si, že je to veľmi dobrý nápad, keď budeme mať taký e, lepší obraz, mali by sme taký bod vstupu pre týchto zraniteľných členov spoločnosti oblasti a sú to tie nesprevádzané e, deti. A teraz moja, môj osobný názor. Situácia utečencov na gréckých ostrovoch to je záležitosť, ktorá sa týka naozaj základných práv a je to záležitosť, ktorá nám spôsobuje najväčšie obavy. Ďakujem veľmi pekne, to bolo naozaj e, veľmi impresívne. Ale teraz, teraz prejdeme k pani Nina Gregorie, ktorá je riaditeľkou Európskeho podporného úradu pre azyl EASO e, uvedomme si, že máme aj popoludnejšie zariadenie, e, stretnutie, máme aj popoludnejšie stretnutie, takže keď sa veľmi chcete vyjadriť, môžete sa aj popoludní. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, vážení pani poslanci, ja sa pokúsim veľmi rýchlo e, to prednášať, pretože ja vždy hovorím rýchlo, takže dúfam, že mi to e, tlmočníci prepáčia. E, ja by som sa veľmi pekne chcela poďakovať za vaše pozvanie. Ja už som mala tú čest e, prihovoriť sa tomuto výboru Líbe a naozaj som mimoriadne potešená, že môžem sa vyjadriť aj k tejto situácii, ktorá sa týka Grécka. EASO naozaj poskytlo e, takúto operatívnu pomoc a poskytuje ju už od roku 2011. Situácia sa zhoršila v roku 2015 EASO podporovalo Európsku komisiu, aby sme Grécko podporili, pokiaľ ide o týchto žiadateľov o azyl v tomto hotspote. A títo utečenci, ktorí prichádzajú na grécké ostrovy, um, a spôsobujú veľký tlak na tento azylový systém. A toto samozrejme sa zintenzívnilo po letných mesiacoch, kde naďalej tento tlak pretrváva a naďalej je tu veľký počet žiadostí o azyl a ochranu a preto ja to naďalej Grécko podporuje a samozrejme ja ďakujem a dúfam, že táto zvýšená podpora bude zohľadnená aj v roku 2020. Áno, tento, táto naša podpora je široká. My podporujeme aj grecké orgány na ostrovo, ale aj vo vnútrozemí. No a pokiaľ ide o tie prvé žiadosti na tej prvej úrovni, ale aj pokiaľ ide o príjmanie, ale tam už je náš mandát trošku obmedzený. Týka sa to asi 500 osôb, ktorá pracuje pod našou vlajkou, teda pod vlajkou EASO v Grécku a toto je dennodenná podpora v dennodennej práci. Momentálne je to 36 týchto hotspotov, kde sú prítomní naši ľudia. A z týchto 500 ľudí, ktorí fungujú pod vlajkou EASO, sú tam aj samozrejme dočasní agentúrni pracovníci, e, sú tam predstavitelia jednotlivých členských štátov a tlmočníci v 36 lokalitách. No a čo by som vám ešte chcela povedať, vážení páni poslanci, ten počet expertov, ktorí sú vyslaní do Grécka, je pomerne nízky a E, toto zhoršovalo situáciu, táto situácia sa zhoršuje už dlhé roky, čiže momentálne je to len 13 e, v EASO, ktorí sú v členských štátoch a to si ja myslím, že je naozaj naozaj číslo, e, ktoré spôsobuje obavy a dúfam, že sa to čoskoro zmení. Ja sa teraz nebudem vyjadrovať k solidarite, ale EASO ako agentúra naozaj musí poskytnúť túto operatívnu pomoc. A čo konkrétne možno urobiť v Grécku? Ako som už povedal, EASO podporuje grécké orgány pri spracúvaní týchto žiadostí, potom aj na hraniciach, ale sme súčasťou aj implementácie európsko-tureckého dohovoru a tiež musíme zabezpečiť správnu implementáciu azylových zákonov, takže zlepšiť tieto ustanovenia, registrácia a tiež vypracúvanie stanovisk len e, v tomto roku sme mali viac ako 30 tisíc žiadateľov, ktorých sme zaregistrovali cez našu agentúru, viedli sme viac ako 6 tisíc rozhovorov a mali sme viac ako 5 tisíc e, stanovisk, e, ktoré sme vypracovali. A tiež by som chcela počiarknúť fakt, že tie Konečné rozhodnutia robíme v spolupráci s greckými orgánmi a EASO podporuje, ale nenahrádza rozhodnutia miestnych orgánov v ktoromkoľvek štáte, kde funguje. Tiež spolupracujeme s Dublinskou jednotkou v Grécku a tiež dodržiavame Dublinské nariadenie. E, to, tohto roku to bolo viac ako 1800 žiadostí a na tejto úrovni žiadosti podporujeme miestne orgány, pokiaľ ide o ich rozhodnutia cez našich eh, spravodajcov, vzdelávanie. Sme pripravili viac ako 300 tisíc týchto materiálov a súborov, ktoré boli výboru predložené tento rok. Pokiaľ ide o príjmanie, tu, ako som povedala, je náš mandát obmedzený plány, ale podporujeme tieto strategické plány, pokiaľ ide o riadenie národného azylového systému na základe pilotných projektov a tiež tá bezpečná zóna na Samose. A tiež e, to príjmanie v prvej línii, tiež tu máme expertov na zraniteľnosť, nespráva, nesprevádzané deti a na komunikáciu s ostrovmi. Avšak Tie výzvy tu naďalej ostávajú, ja sa k tomu nebudem teraz vrácať a to je práca e, ministrov, tak ako to tu minister uviedol, ako sa debatovalo do poludnia. Našim cieľom je zabezpečiť rýchlu a spravodlivú azylovú e, podporu a toto riešenie. No a E, tiež krátenie, tiež nedosta- nedostatok expertov členských štátov, to je pre nás veľmi dôležité. A potom tu máme e, situáciu, ktorá sa týka bezpečnosti e, v týchto záchytných táboroch. To zhoršuje situáciu aj pokiaľ ide o čakacie doby na na vyriešenie alebo na posúdenie žiadosti. A teraz už len veľmi stručne by som sa chcela vyjadriť k tomuto nariadeniu, ktoré sa týka a azylovej agentúry. E, to samozrejme sa ešte rieši, ale my by sme si želali, aby tieto rokovania, alebo to prepracovanie, alebo nový návrh e, pre na nariadenie by bol predložený na stôl čo najskôr, aby to bolo v rukách komisie a aby to bolo naozaj dostatočne včas, aby sme zlepšili tieto e, príležitosti a možnosti, aby sme posilnili tento mandát a tiež naša sesterská agentúra Frontex, ktorej prácu sledujeme, e, pretože my tu máme trošku nevýhodu a môžeme urobiť len toľko, čo je možné. No a teraz opäť Grécko. E, ešte mm, mm, trošku času máme, ale my sme pracovali my sme pracovali s greckými orgánmi, mm, pokiaľ ide o kanceláriu EASA v Grécku a toto je situácia, ktorá pretrváva a naozaj je veľmi ťažké si predstaviť, že Európska agentúra, ktorá už funguje toľko rokov a, a podporuje ich orgány, nemá sídlo, riadne sídlo, ale tu by som sa chcela poďakovať e, súčasným greckým orgánom a ministrovi Chirosoidisovi a, a ministrovi Mumucakosovi, že nám naozaj boli veľmi nápomocní v rámci týchto rokovaní a dúfam, že táto dohoda o našom sídle bude tento rok ešte podpísaná, pretože samozrejme pre nás je to je to naozaj mimoriadne dôležité, aby sme mohli naše fungovanie v členských štátoch správne riadiť. A tu by som sa chcela poďakovať aj komisii za ich podporu, pretože bez ich podpory by sme sa nedostali tak ďaleko, ako sme sa dostali teraz v tom období, kedy som sa ja stala riaditeľkou EASA. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. My ďakujeme vám. My ďakujeme vám. Ďakujeme veľmi pekne pani Grigori a teraz ukončíme tento panel s pani Inmi Vázquez. E, nech sa páči. Poprosil by som vás o 8 minút. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem veľmi pekne za túto diskusiu. Ja sa pokúsim zamerať sa na tie špecifické záležitosti, ktoré sa týkajú zdravia, ktoré pozorujeme, ale musím začať jedným prehlásením. Toto prehlásenie sa týka humanitárnych záležitostí. A tam je tá humanitárna situácia je tragická. Je tragická. E, toto má naozaj neblahé následky na ľudí, ktorí sú v tejto pasci, e, v Kiose, Lesbose, Samose. Dennodenne sú tam veľmi závažné prípady zraniteľných ľudí a situácia sa nezlepšuje. My sme si tu vypočuli tie snahy, čo sa robí, ale nevidíme to zlepšenie v teréne. No a samozrejme, e, to e, fyzické a duševné zdravie sa zhoršuje pretože je tam nedostatočná hygiena, nie sú tam dostatočné možnosti zdravotnej starostlivosti a tiež tie obmedzenia, ktoré tam sú. Ľudia e, tam e, žijú v, na dobu neobmedzenú, nevedia, dokedy tam budú a to samozrejme má zlý dopad na ich duševné ako aj fyzické zdravie. A teraz by som sa zamerala na dva hlavné aspekty. Duševné zdravie, to sme už povedali, už v roku 2017 tam bola naozaj alarmujúca správa, ktorá sa týkala duševného zdravia. V roku 2018 sme vydali ďalší dokument, kde sme sa zamerali predovšetkým na zvyšujúce sa počet detí, ktorí trpa, trpeli závažnými duševnými problémami. A v roku 2019 je to ešte horšie. Za posledných 6 mesiacov na Lesbose 20 našich pacientov sa pokúsilo, ktorí mali problém s duševným zdravím, sa, sa pokúsilo o o mm, samovraždu, čiže 50% z nich boli e, týraní a mučení. No a v prípade detí máme viac ako štvrtinu našich e, pacientov, ktorí e, si robia samoničenie, samoubližovanie. E, pokúsili sa o samovraždu a niektorí z nich boli mladší ako 10 rokov. Takáto je situácia na greckých ostrovoch. No a potom tu boli viaceré odkazy na situáciu detí, áno, aj my máme veľké obavy, pokiaľ ide o zdravotné, e, zdravie a ochranu detí. Máme tam viac ako 50 tisíc z týchto ľudí sú deti, čo je veľmi dôležité brať do úvahy, to musíme si uvedomiť. E, tiež máme problémy, ako napríklad len, aby sme sa pozreli na, tie, na tú zdravotnú stra- starostlivosť. E, tieto deti žijú v tých plastikových stanoch alebo v plastikových obydliach, umelohmotných obydliach. Máme napríklad na Samose jednu latrinu pre 300 ľudí a to je takisto aj na Lesbose. Čiže tá situácia je samozrejme zlá. Samozrejme, že tie deti sú chore. No a potom máme deti, ktoré majú veľmi komplikované No, ochorenia nie sú liešené na týchto ostrovoch a samozrejme, že to zhoršuje situáciu a tieto deti by mali byť presunuté na pevninu, aby sa im dostalo správnej, mm, správnej zdravotnej starostlivosti. No a dnes Ehm, by, by sme mali poskytnúť túto starostlivosť, pretože dodnes sa táto starostlivosť zakladá na dobrovoľníctve. A je to už 4 roky. 4 roky takto je to, že túto zdravotníckú starostlivosť poskytujú dobrovoľnícke organizácie, čo je tiež veľmi dôležité a čo by som tiež chcela v tomto zmysle počiarknúť je, že neustále sa zvyšuje časové obdobie, počas ktorého sú títo ľudia e, v tejto pasci. Viac ako 45 týchto ľudí na lesbose tam boli dlhšie ako 6 mesiac a niektorí dlhšie ako 1,5 roka, čo je veľmi dlho. A to samozrejme, že má neblahý dopad na ich zdravotný stav. Títo ľudia sú tam v pasci na týchto ostrovoch, pretože je tu nekonzistentnosť v našom systéme a nekonzistentnosť, pokiaľ ide o túto dohodu EU-Turecko. A my musíme chrániť zraniteľné osoby. Obávame sa, a bolo to povedané už predtým, že tá situácia sa pre týchto ľudí na základe novej situácie, no, novej legislatívy bude nadalej zhoršovať. A toto by sme chceli počiarknúť, pretože máme k tomu informácie a to je odhad tejto zraniteľnosti pre týchto ľudí. Napríklad v roku 2018 70 týchto ľudí, ktorí trpeli mentálnymi ochoreniami, neboli identifikovaní ako e, ľudia e, zraniteľnej skupiny. A tieto ochorenia, ktoré sú nesprávne e, diagnostikované, to sa musí vyriešiť. Máme tu naozaj závažné ochorenia a pacientov so závažným ochorením sa vrátili, do, boli vrátení do Turecka. Takéto prípady máme tiež. A čo by som ešte mohla povedať, už ešte pred 4 rokmi, e, toto, toto e, funguje už takto 4 roky a musíme to zastaviť, musíme niečo urobiť. Takže konkrétne odporúčanie. Prvé, a to by som povedala, inak, ako som to povedala predtým. Mimoriadne dôležité je, aby sme e, veľmi rýchlo a, bezodkladne evakuovali týchto ľudí z hotspotov. Samozrejme, Musíme sa zamerať na zraniteľné skupiny, na deti, ktoré potrebujú zdravotnú starostlivosť, ale tá evakuácia ide ešte ďalej. To nie je len transfer. To nestačí, že tých ľudí presunieme z ostrovov na pevninu, ale Ide tu aj o evakuáciu do tretích krajín v Európe, čiže táto relokácia, toto presídlenie je mimoriadne dôležité. Obe veci potrebujeme, ale čo potrebujeme tiež, a my sme to už hovorili predtým, ale teraz to opakujeme, e, táto, my ako humanitárna organizácia musíme zmeniť a musíme opustiť tieto geografické reštrikcie, pretože keď sa toho nezbavíme, tie problémy budú pokračovať. A tu máme opäť ten systém a Európa by mala byť schopná zaviesť férový azylový systém, zodpovedný azylový systém, ktorý by bral do úvahy potreby a ochranu týchto ľudí. Nevieme. Broadly, we have made so many efforts of, of making the reality. Takže realita na greckých ostrovoch je známa, je treba o nej naďalej informovať. Dúfame, že prídu čoskoro zmeny, ale bohužiaľ naďalej tie zmeny e, tu nie sú. Dúfame, že prídu čoskoro. Ale je treba ten systém prepracovať, zrevidovať nie je to len otázka čísel. Mm, takže nejde o to, že by sme mali zavrieť hranice a povedať, že medzi tým opravíme systém. Nie. Pretože to bude stať mnohé obete, humanitárne obete. Ďakujeme, pani Vaskes teraz e, obvykle kolo koordinátorov. A budeme mať potom ešte prístor pre poslancov, ktoré majú zájem sa niečo opýtať. Mrs. Daly and Mr. Atzmani. And you're also asking for it, Ms. Monsieur Karen? That'll be... Um, um... Takže Takže ako prvý EPP, pani Mecola. Ďakujem, chcem sa vyjadriť všeobecne ohľadom viacerých vecí, ale chcem poďakovať všetkým panelistom. Je to veľmi dôležitá diskusia. Chcem podať k tomu, čo ste povedali vy, pani Ignala Ridelka, na úvod. Možno by ste nám mohli poskytnúť váš náhľad na vec, Ako by mohla rada postupovať vo viacerých bodoch, ktoré sú zatiaľ zablokované? My diskutujeme s odchádzajúcimi, s prichádzajúcimi komisármi ohľadom toho, čo je ešte zablokované. Pýtali sme sa, či môžeme očakať nové iniciatívy, či ak my ako parlament môžeme formálne požiadať komisiu aby nám predložil nové iniciatívy, pretože niekedy sa Niekedy to vyzerá, že sme dosiahli veľmi dobrú, rozumnú väčšinu ohľadom prierezových, geografických a politických prierezových otázok a myslím si, že toto si musíme udržať. A taktiež ako koordinátori by sme sa chceli pozrieť na to, kde je spoločný menovateľ. Vy ste skutočne v skvelej pozícii informovať nás o tomto, ako by sme sa mohli dohodnúť aj tu, aj na rade, pretože sa obávam, že my ako parlament sme zodpovední voči, voči, voči svojim voličom. Pre nich je migrácia top prioritou a to prakticky v každom členskom štáte. Obávam sa, že ešte na tohto mandátu ledela neprídu nové odpovede. Ďakujem, pani Sipol. Ďakujem. Stručne. Mm, myslím, že už príliš dlho rozprávame o situácii na greckých ostrovoch. Budem sa sústredovať teraz na pár otázok. Poprvé, čo môžeme presne robiť, asi by sa situácia zlepšila. Situácia utečencov na ostrovoch, lebo sa blíži zima. Počuli sme, aká je tam hrozná situácia. Takže čo presne sa dá robiť? Druhá otázka. možno ohľadom záťaže úradov. Meniť situácia je teraz možné už e, vykonať registráciu a možno aj e, jednu časť azylového postupu priamo na ostrove, alebo je treba e, za týmto účelom ísť do Atén, lebo myslím si, že tam by sa to tiež dalo zrýchliť. Taktiež ma zaujímalo, do akej miery komisia a EASO môžu pomôcť náprave situácie ľudí na ostrove. A taktiež ma zaujímalo, čo môžu robiť ostatné členské štáty na zlepšenie situácie, ako môžu pomôcť Grécku, čo sa týka azylového postupu, návratov, ale aj ako im pomôcť podpor, poskytnúť lepšiu podporu v súvislosti s relokáciou. Ďakujem, pán Tudorače. Ďakujem pani generálna rejiteľka, ďakujem všetkým panelistom za skutočne ich motiváciu. Je to podobné ako naša diskusia dnes ráno ohľadom vyhlásenia EU Turecko. Ako už niektorí povedali, 4 roky po začiatku migračnej krízy máme stále len rovnaké ad hoc rýchle riešenia, ktoré sme vymysleli vtedy, aby sme napravili krízu. A to platí o vyhlásení EU Turecko, aj o situácii na greckých ostrovoch. Otázka udržateľných alternatív si myslím, že sa tu ponúka. A už o tom hovorili aj niektorí kolegovia. A chcel by som tomu pridať dve otázky. Jedna sa týka budúcnosti. Podľa komisie, aké sú nejaké udržateľné riešenia? Počuli sme tu veľa o Európskom pakte o migrácii. Obdržali sme veľa detajlov. Myslím si, že momentálne sa na tom ešte pracuje, takže ešte detaily nie sú až také dostupné ale taktiež sa chcem opýtať, ako vidíte načasovanie dosiahnutia týchto riešení, ktoré skutočne Grécko potrebuje najviac zo všetkých. A druhá časť mojej otázky sa týka Grécka ako takého. Momentálne tam je nová vláda, mali sme tu ministra. Takže otázka priamo pre vás, pani generálna rediteľka. Okrem tých udržateľných riešení, ktoré očakávame od EÚ, my taktiež sa budeme snažiť, aby sme to umožnili. Ako vidíte situáciu v Grécku? Ako vidíte tie kroky, ktoré musia byť vykonané v gréckom systéme, aby sa vyriešili problémy, ktoré má Grécko, čo sa týka napríklad doby trvania, postupov, toho, že sa mnohé fázy postupu opakujú a vyzerá to tak, že na to nie je nejaký dôvod a že o tri roky po príchode naďalej sú tam ľudia, ktorí čakajú na vyriešenie svojho štatútu alebo na návrat. Ďakujem pani Strik. Ďakujem, taktiež chcem poďakovať všetkým štyrom rečníkom za to, ako popísali túto hroznú situáciu na greckých ostrovoch. Toto už eh, tu zdôraznili dnes viacerí. Je pravda, že toto spôsobilo vyhlásenie medzi EÚ a Tureckom. Preplnené grécké ostrovy a je treba to riešiť predtým, než prídu ďalší a bude ťažšie ich navrácať do Turecka. Keď sa pozrite napríklad na riziko deportácie do tzv. bezpečných zón alebo bezpečnej zóny. No a myslím si, že toto skutočne je traumatizujúca situácia pre týchto ľudí. Nemali by sme to dopustiť. Máme spoločnú zodpovednosť. Je šokujúce, že len 13 národní experti e, sa pripojili k EASO a taktiež tie ďalšie čísla, takže možno Pani Mišu by nám mohla povedať niečo k tomu, ako by sa dala podporiť relokácia, čo môžu robiť členské štáty a taktiež, aby viacero štátov vyslal národných expertov, aby EASO mohol riadne fungovať. Keď sa pozrite na EASO, tak vidíte, že je tam okamžité rozmiestnenie podľa toho naplánovaného systému. Bolo by možné, keby napríklad lekári, právnici, tlmočníci, všetky tieto služby, ktoré urgentne potrebujeme na greckých ostrovoch, aby tam boli poslané, pretože vidíme stále, že sú tu rôzne procedurálne prekážky, rôzne problémy a mm, týchto služieb je tam nedostatok. Taktiež mám otázku ohľadom greckého zákona, ktorý bol práve schválený. Ako vidia naši panelisti možný dopad tohto nového greckého zákona? do akej miery zhorší situáciu a ako môžeme zaručiť, že sa to nestane. Ešte jedna otázka. Nielen relokácia, ale aj postupy zjednotenia rodín. Tie sú veľmi pomalé. Skutočne sú tam mnohé prekážky pre členov rodiny, Takže ako môžeme tlačiť na členské štáty, aby si plnili svoje povinnosti? Ďakujem. Pán Gerod. Áno, ďakujem. Nuž, no ja som si vypočul s veľkým záujmom všetkých rečníkov a musím povedať, že nikto v tejto miestnosti rozhodne nespochybňuje, že situácia, ktorú ste popísali, je dramatická, ale napriek tomu všetkému je tu mám tu určité pochybnosti. Vyzerá to ako keby čím viacej zdrojov sme posielali na riešenie utečeneckej situácie, tak tým viacej utečencov prichádza. Prídu do prvej krajiny, kam sa dostanú, v tomto prípade sú to grecké ostrovy. No a vyzerá to tak, že musíme mať trochu um, ďaleko zrakejší prístup k tejto e, téme. Veď vláda musí predovšetkým chlániť vlastné obyvateľstvo. Ja ako bývalý francúzsky minister musím povedať, že viem, že nie je pre nás možné zachrániť všetkých trpiacich na svete. E, veď vy hovoríte, že treba zvládať situáciu, žiadate ďalšie peniaze, ale mám dojem, že čím viacej peňazí do toho strčíte, tak tým viacej ľudí v podstate potom máte na starosti. Takže s tým prichádza ešte aj väčšia miera e, drámy. A dráma ktorej musia čeliť aj ľudia, ktorí sa starajú o týchto migrantov, ale zároveň aj migranti samotní. Takže musíme mať realistickú politiku. Musíme byť veľmi opatrní v tom, čo robíme. Aj pri príjmaní týchto migrantov vieme, že mnohí z nich podajú žiadosť o azyl, ktorá potom bude odmietnutá a väčšina z týchto ľudí potom tu zostane ilegálne. Takže grécka vláda a všetky vlády, ktoré sa musia zaoberať otázkou utečencov, budú musieť zavádzať stále prísnejšiu, radikálnejšiu legislatívu. A ja si myslím, že potrebujeme úplne inú politiku, než tú, ktorú máme teraz. Pretože ľudia si myslia, že prídu sem, že to je nejaké Eldorado a potom tu nakoniec skončia v hrozných podmienkach. Nie, musíme pracovať s krajinami pôvodu, s krajinami, odkiaľ prišli títo ľudia, aby pretože sú to tieto vlády, ktoré e, vytvárajú migráciu. Ďakujem. Zaguje pán Avranitis. Ďakujem. Pani Miču, ďakujem vám srdečne za skvelý popis situácie. Chcel by som povedať dva veci. Aj ostatní kolegovia už o tom hovorili. A síce, že minister, ktorý tu bol pred chvíľou, povedal len polovicu pravdy. Problémy s týmto zákonom, ktorý bol schválený, nie každý ho podporoval. Zelení ho nepodporili. Dobre, takže status quo. Musíme, alebo môžeme komplikovať život novým utečencom, ktorí prichádzajú. Otázka je, či tento nový rámec pomáha alebo nie. Situácia je veľmi zlá. Do maja sme mali v mori 5000 ľudí, ktorí tam prišli. 5000 ľudí v štruktúre, ktorá tomu nebola prispôsobená. V júni ich prišlo ešte 7000 a tých sme tiež ešte celkom dobre prijali. Boli tam aj deti, ale spôsobilo to vážne problémy. No a teraz tu máme takú situáciu, že je tu systém, ktorý nefunguje. Kolegovia, musíte vedieť, že členovia alebo poslanci NEA Demokratia sa starajú o to, aby mimo táborov sa mm, poriadajú na schvál také oslavy, kde sa e, grilluje bravčové meso, len aby sa provokovali moslimy. Verni si, synergastike, mazisas για να καταθέσει νέο νόμο. Sorry. Takže grécka vláda spolupracujete s ňou, aby ste aj takýmto veciam zabránili. Ďakujem, takže skončilo teraz prvé kolo rečníkov. A teraz môžete sa vyjadriť. O 12.30 budeme mať eh, diskusiu len po anglicky. Čo hovoríte, čo mávate, čo mi ukazujete? Ešte sme neuzavreli zoznam rečníkov, áno? Čo máte? Prepačte, mm, vynechal som vás. Uh, can I speak for Mr. Procaccini? Môžem hovoriť mene pána Procacciniho, ktorý tu nie je? Hey, then you... Dobre, tak sa prihlasíte v mene EKR a potom ostatní, prosím, maximálne dve minúty. Ja som si vypočul e, váš príbeh, no a dospel som k tomu záveru, že vy rovnako tak ako ja si myslíte, že to je skutočne bezvýhľadná situácia pre ľudí, ktorí sú v týchto táboroch. Ja chápem, že chcú prísť do Európy, ja by som v ich situácii pravdepodobne tiež chcel, ale nemôžeme neobmedzene sem pustiť úplne každého a Európa to nezvládne. V Holandsku máme obrovský nedostatok bývania a za 10 rokov sa zdvojnásobil počet bezdomovcov. Naša policia má skutočne plné ruky práce kriminálnych skutkov imigrantov, ktorí sú u nás prijatí. A toto je len pár príkladov. Takže skutočne už tu zaznela výzva, že by sme mali zaviesť austrálsky migračný model a ja toto veľmi podporujem, pretože musíme zaradiť veci ešte pred našim Prahom a mňa by zaujímalo, pokiaľ si to nesúhlasíte, podľa vás, kde je hranica toho, čo Európa ešte zvládne? Pretože v Afrike a na Blízkom východe je stále viacej ľudí a ja sa obávam, že táto situácia, tak ako sme ju popísali, že ju nedokážeme zlepšiť. Ďakujem. Ďakujem. Ďalší členovia. Pán nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Chcem podčiarknuť to, čo e, zástupcovia OFR a generálna riaditeľka povedali, mnoho ľudí pracuje v tejto oblasti a hm, z rôznych inštitúcií a mimovládnych organizácií. Generál rejiteľka hovorila o tom, že táto situácia je kritická až neudržateľná. A chcem sa teda, chcem teda povedať niečo k bezprostrednej situácii a potom niečo k tej dlhodobej situácii. Tá, tá bezprostredná situácia v moria, tak tam samozrejme sa to vymklo. Je to, áno, je to, je to hlboká jazva na tele EÚ. Je to vo vnútri EÚ a a je to veľmi extrémna situácia. A otázka, ktorú chcem položiť, pani generálna riaditeľka, keď hovoríte o relokácii s členskými štátmi, z ohľadom na to, čo sa deje v moria, ako prebiehajú tieto diskusie? Hovoria, médiá stále nie sú tam, je to starý príbeh, e, e, jednoducho môžeme počkať, kým príde nová komisia, toto vám hovoria e, takto? E, možno samozrejme s viacerými vetami. Alebo si uvedomujú, aká zlá je situácia ľudí. Áno, e, je tam nový zákon a, a, a teda je to vlastne azylový zákon, ktorý je veľmi zlý. Sú tam problémy s odvolaniami, v vysoká úroveň zadržaní a tak ďalej. To objektívne tá nepomôže. Takže toto je situácia, ktorá je tam pred nami. No a potom e, v tom dlhodobom horizonte mm, e, dokážeme vyriešiť túto jazvu na tele EÚ? Ďakujem. Pán Azmani, prosím, minúta. Ďakujem. Ďakujem za vaše príspevky. A moja dilema, a to bola moja otázka pre 4 rokmi gréckému ministrovi, 4 e, roky riešime ten istý problém, teda útulky na e, gréckých ostrovoch a pomalé postupy v Grécku. A Grécko nebolo ponechané samé na seba. Tam bolo veľa podpory a dostávali podporu aj od, priamo od členských štátov. Áno, je veľmi jednoduché povedať, kto, e, kto bol pri tom, keď sa uzatvárala dohoda EU-Turecko. Ona e, vlastne hovorila o tej kríze v roku 2015. A e, veľmi, veľmi súhlasím, že je to hrozná situácia, ale máte vieru v grécku vládu, že to dokáže vyriešiť? A aká je e, úloha nás ako Európskeho parlamentu, že by sme dokázali motivovať e, grécké orgány, aby zlepšili situáciu? Pán Markart, nech sa páči. Ďakujem. Tie otázky, ktoré tu padajú, sú veľmi zaujímavé od roku 2015 som bol asi 10 krát na ostrove Lesbos. Ale kladiem si otázku, je dôležité, aby sme stále znova kladli tie isté otázky. Vidíme tam situácia, je nedôstojná pre ľudí. Deti naozaj e, každú zimu musia prespávať e, v letných stanoch, musia si tam kúriť otvoreným ohňom a, a, a v strachu, že sa podpali ich stan. Takže dá sa to E, riešiť, ale máme tam jednoducho situáciu, keď ešte stále nie sú vzdelávacie programy a 70 práce e, tam robia dobrovoľníci. Takže aká je stratégia Európskej únie? Chceme situáciu zlepšiť? Alebo to je súčasť stratégia, aby tí ľudia tam tak trpeli, aby to odradilo ostatných ľudí, e, aby tam prišli? Túto otázku si musíme zodpovedať a nie znova a znova klasť stále tie isté otázky. Pán Urbán. Ďakujem, pán predseda. Pred asi mesiacom som bol na lesbose v mori a súhlasím s kolegom, ktorý musel odísť, že je to skutočne najväčší problém s ľudskými právami v súčasnosti v EÚ, ale otázka je, čo urobí EÚ? Zavrie Moriu? Zavrie zvyšok hotspotov, ktoré máme na greckých ostrovoch? Takže aká bude odpoveď EÚ na túto núzovú situáciu, a toto nie je nič nové, e, kolegyňa z MSF, taktiež by som sa chcel opýtať, aký účinok e, mala zmena vlády na situáciu v Grécku, čo sa týka napríklad hygienických e, podmienok a čo sa týka tábora, tak tam samozrejme sa už teraz ne, alebo porušujú práva ľudí, ktorí sa v ňom zdržujú. Takže aký dopad pred mesiacom e, malo účinok využitie e, policiou e, donúcovacích prostriedkov na obyvateľov tábora. Použili um, plyn, takže sú tam ľudia napríklad zo Sýrie alebo z Iráku, ku ktorým sa stávajú ináč než k ostatným. Toto je bola ale diskriminácia na základe národnosti. Ďakujem, pán Rúzia Vesa. Ďakujem. Pán predseda, ja by som chcela povedať predovšetkým vo vzťahu k otázkam, k otázke podmienok v hotspotoch v priebehu zimy, že už prešlo mnoho zím za takýchto podmienok a myslím si, že by nebolo akceptovateľné, keby sa opakovalo to, čo v minulosti. Pokiaľ to opäť bude hamba pre nás teraz v zime, tak to bude aj zodpovednosť Európskej únie. Tomu sa rozhodne nevyhneme. Čo sa týka otázky evakuácie, tak nezabúdajme, že tu nejde len o to, že sa prevážajú ľudia na kontinent alebo na pevninu, ale že ľudia, ktorí sú prevežení z ostrovov, musia byť rozdelení do členských štátov za dobrých podmienok, predovšetkým pre maloletých bez prievodu alebo maloletých. Čo sa týka vyhlásenia EU Turecko, tak e, musíme ho zrevidovať, to je jasné, to povedali aj lekári bez hraníc. Otázka ľudských práv musí byť oveľa výraznejšie popísaná v tejto dohode a taktiež je dôležité, aby Európsky parlament sa zúčastnil na revízii tohto vyhlásenia. Toto sa nestalo, keď táto dohoda bola pôvodne s Tureckom podpísaná. Ďakujem. Mrs. Daly. Ďakujem, pani Daly. Ďakujem, pán predseda. Uh Chcela by som sa vžiť do situácie ľudí, ktorí e, sú v táboroch a e, stále počúvajú politikov a so všetkým tým, prečo sa situácia zhoršuje. A keby ste boli jeden z nich, e, chceli by ste to tak? Myslíte si, že tie chyby stále budú rovnaké? Bez toho, aby sme uznali, že existuje tento problém a budeme to stále opakovať. Takže naozaj podporujem tú výzvu MSF, eh, aby sa udiala bezprostredná evakuácia. No a potom musíme hovoriť o tých rokovaniach. Aké rokovania prebiehajú na úrovni EÚ, kam týchto ľudí premiestnime. A nesúhlasím eh, s mojim írským kolegom, eh, riaditeľom FR a hotspoty sú súčasťou problému. To je ako dočasné riešenie. E, podobne v Írsku sme mali hotspoty a, e, a, a bolo to dočasné riešenie a trvalo to 20 rokov. To jednoducho nie je riešenie. Takže musíme sa pozrieť na to, čo z týchto ľudí robí učečencov a členské štáty sú zainteresované vo vojnách, ktoré e, produkujú utečencov. A e, rokujeme s Tureckom a, a pozrieme sa, čo sa tam deje. Takže my sme spolu zodpovední za túto situáciu a bez toho, aby sme e, riešili túto situáciu, bez toho, aby sme zrušili sankcie voči e, Sýrii, tak e, tento problém nevyriešime. Pán Karen, minúta. Ďakujem. Áno, sú tam veľké meškania v jednotlivých konaniach. Chcem sa poďakovať všetkým rečníkom, ktorí E, sa vyjadrili k tejto téme a tiež e, k práci, poďakovať za prácu mimovládnych organizácií. Kladím si otázku, čo sa deje s financovaním zo strany Európskej únie. Máme záruku transparentnosti, ako sa tieto peniaze míňajú. A tiež, čo môžeme urobiť, aby sme zlepšili situáciu na e, greckých ostrovoch. Máme zodpovednosti, ale často nekonávame, nekonáme v súlade s odporúčaniami Vysokého komisára pre utečencov. A čo urobíte, aby sa skrátili tie zúfalo dlhé e, čakacie časy? Takže dávam slovo našim panelistom, panelistkám a viem, nebude to jednoduché. Mnohí z nás máme ďalšie záväzky, ďalšie povinnosti, meškáme. Takže prosím, pokúste sa odpovedať každý na 5 minút. E, áno, prekročili sme už náš čas, takže opúšťajú nás aj tlmočníci. To your responses in English, that'll be it. Thank you. Well, my responses will be in English. In any case,